Tento text bude zverejnený v zápisnici z tohoto zasadnutia v stredu podľa článku 47 eh, eh, eh, preberieme 5 právnych aktov. Sa prijalo 5 právnych aktov. Tie budú v zápisnici z tohto zasadnutia. Kolegyne, kolegovia piatok sme mali e, Medzinárodný deň žien. Rovnosť e, pohľavy je jedno zo základných hodnot EÚ.